bodu nášho programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie adresovaná komisii, ktorú predložil pán Neil Parish v nadväznosti na stredomorskú stravu. Stravu, ktorú sa snaží vlastne využívať váš súčasný predseda a má vynikajúce výsledky s týmto. Pán Padež, máte slovo. Pán predseda, som nadšený tým, že dodržiavate stredomorskú stravu a že je to pre vás veľmi úspešné. Ja si myslím, že dnes ráno ako predseda výboru pre poľnohospodárstvo mám veľa tém, ktorým sa venujem. Najskôr sme hovorili o preprave zvierat, dôležitá téma, a teraz hovoríme o ďalšej dôležitej téme, ktorou je stredomorská strava. Ako predseda výboru Agri, respektíve ako náš výbor, sa zaoberáme tým, že v Bruseli Rada ministrov 16. júla 2007 že počas toho zasadnutia komisia vyslovila svoju plnú podporu navrhnutiu stredomorskej stravy na začlenenie do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Toto bolo preskúmané v roku 2009 výborom UNESCO. Takže nás by zaujímalo, či Európska komisia plánuje vypracovať nejakú koordinovanú stratégiu na podporu tohto rozhodnutia, pretože ten pokrok je veľmi rýchly, alebo je potrebný veľmi rýchly pokrok. Ja tu osobne e, nezastupujem iba e, výbor Agri, ale všetkých poslancov, pretože hovoríme o strave. Myslím si, že na Európe je vynikajúce to, že tu máme obrovskú kultúrnu diverzitu, ale súčasťou tejto je samozrejme aj naša strava. A stredomorská strava je naozaj vynikajúca. O čo vlastne ide Isté by sme o tom mohli hovoriť eh, dlho. Vo všeobecnosti ide o strávu, kde je eh, olivový olej, kde sú eh, ovocie, zelenina a ryby. Je to veľmi chutné, zdravé. A keď sa pozriete na mňa, určite vidíte, že som veľkým fanušikom tejto stravy. Ako som už povedal, je to veľmi zdravá stráva, ide tam o masné kyseliny, ide tam o antioxidanty. Toto je vynikajúca kombinácia, ktorá môže pomôcť zlepšiť eh, hladinu cholesterolu. Výskum v tejto oblasti poukazuje na to, že to znižuje aj riziko demencie a podobných chorôb. A veľmi dobre vieme, že e, juhomorské krajiny, krajiny okolo Starozemného mora sú veľmi populárne. Veľa ľudí tam chodí na e, dovolenku za slnkom, ale chodíme tam samozrejme aj za vynikajúcou stravou. Podľa mňa to musíme brať veľmi vážne, vážne vo svete, kde sme neustále vystavení uniformite, jednotnosti. Nové generácie sú naozaj bombardované fast foodom, nebudem ich tu teraz všetky menovať, tieto reťazce, ale tieto sú po celej Európskej únii a áno, samozrejme, že fast food zohráva dôležitú úlohu, ale bolo by naozaj hrozné, keby sme v najbližších e, rokoch po celej Európe nachádzali iba takéto reštauračné zariadenia. A tak ako je to v Amerike, hlavne na západnom pobreží, kde skrátka je iba fast food a tomu sa chceme vyhnúť v Európskej únii. Takže si myslím, že musíme podporiť stredozemnú stredomorskú stravu. Je to dobrá vec pre kultúrnu diverzitu. Myslím si, že v budúcnosti sa budeme musieť pozrieť na ďalšie stravovacie systémy po celej Európe. Musím povedať, že naozaj podporujem stredomorskú stravu, ale neprichádzam sem ako výbor ako predseda výboru Agri, aby som podporil iba túto jednu stravu. Myslím si, že po celej Európe sú chutné jedlá s rôznymi charakteristikami. Takže toto je ešte len začiatok dlhej cesty a mňa by zaujímalo teda zo strany komisie, ako chce komisia konať, aby eh, podporili v tomto roku eh, tento návrh. Takže tešíme sa na eh, dobrú, chutnú stredomorskú stravu do budúcna. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz má slovo pán komisár Špidla. Vážený pane predsedo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Na úvod by som chcel zdôrazniť význam zdravej stravy ako prevencie pred chorobami. Ako poslancom Európskeho parlamentu je vám známe, že Biela kniha stratégia pre Európu, ktorá sa týka zdravotných problémov v súvislosti s výživou, nadváhou a obezitou, ktorú schválila Európska komisia 30. mája 2007, zlúčuje všetky politiky spoločenstva, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov a ktoré môžu podporiť prevenciu proti obezite. Ide tu predovšetkým opatrenie v oblasti verejného zdravia, stravovania, dopravy, je to aj o regionálnu politiku, šport, vzdelávanie, štatistiky, ako aj polnospodárskú politiku. Jedným z najlepších príkladov je iniciatíva komisie, ktorá sa týka celoeurópskeho programu dodávania ovocia zelenín do škôl. Cieľom tohoto programu je prispieť k tomu, aby sme našim deťom umožnili zdravší start do života. Toto sa začne na začiatku školského roka 2009-2010 a ročný rozpoč, rozpočet bude dosahovať 90 miliónov eur na nákup a dodávku čerstvého ovocia a zelenín do škôl. Čo sa týka špecifickej otázky, ktorá to bola položená, a síce kde išlo o žiadosť o zaradenie stredomorskej stravy na zoznam svetového kultúrneho dedictva UNESCO, tak môj predchodca, respektíve predchodca kolegyne, pán Kypriánu, vyzdvihol túto tému na zasadanie Rady pre plnohospodárstvo a bolo to v roku 2007. Komisia túto iniciatívu víta, lebo to môže podporiť zdravé stravovacie návyky v celej Európskej únii. Európska komisia ale nemá formálnu právomoc na to, aby podporila túto žiadosť na úrovni organizácie UNESCO keďže komisia nie je jej členom a tým pádom sa nemôže zúčastniť ani rozhodovacieho procesu. Napriek tomu dúfam, že členské štáty budú úspešné so svojou žiadosťou na úrovni UNESCO a že budú podporené aj ďalšími členskými štátmi Európskej únie. Ďakujem pekne. Komisario, entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de los... Ďakujem, pán komisár. A teraz rečníci v mene politických skupín. A Prvá je pani Rosa Migeles. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcela poďakovať komisie za jasnú podporu, ktorú prezentovala pri tejto požiadavke. Nesmieme pri tejto veci zabudnúť, že táto stredozemná strava je skutočným kultúrnym dedictvom a týka sa nielen určitého typu stravovania, ale je to niečo viac. Je to istý pojem a stredomorská strava konec koncov vedie aj k zdravšiemu životu, pomáha predchádzať chorobám, ktoré súvisia so e, stravovaním alebo s nedostatkom pohybu. Čo sa týka tejto stredozemnej stravy, je to skutočne veľmi široký pojem a, a ide o to, že je to celkový prístup k životu a súvisí to aj s tou spoločnosťou, ktorá sa vyvinula v tejto oblasti. Sú tu určité tradície, oslavy, aby tak povedať táto stredomorská strava bola naplnená životom. tí, ktorí sa zaoberajú stredomorskou stravou alebo ktorí sa takým spôsobom stravujú alebo ktorí podporujú tento návrh, bude určite potešiteľné to, že vidíme, že komisia chce túto spolupracovať. Áno, samozrejme, komisia nie je členom UNESCO, to je nám známe a priamo sa nezúčastňuje toho rozhodovacieho procesu, to vieme tiež, ale myslím si, že je dobré, že komisia podporuje tento návrh. A toto bude určite viesť k úspechu a konec koncov to vyvinie určitý tlak pri hlasovaní na úrovni UNESCO. A formálne prehlásenie Komisie EÚ k tejto žiadosti to je niečo, čo môžeme skutočne uvítať. A existujú aj iné medzinárodné organizácie ako VHO a tak ďalej, alebo experti, ktorí tiež vyslovili svoju podporu tomuto návrhu. My rátame s tým, že komisia spraví všetko, čo je v jej silách a podporí konkrétne zahraničné opatrenia v rámci dialogu medzi kultúrmi, kultúrami. To znamená, že naši susedia v stredomorskej oblasti, ako napríklad Marocké kráľovstvo, tiež spadajú pod tento pojem tiež patria k tomu. A určite je zaujímavé aj pre komisiu, že takýto, takýto zdravý spôsob života môže komisia podporiť. To znamená, že komisia mohla vykonať, vyvinúť aj určité diplomatické úsilie. Konec koncov komisia je veľmi rešpektovaná, predovšetkým aj v tých krajinách v oblasti Stredomoria, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Týka sa napríklad Stredomorského fóra a je veľmi potešiteľné, že komisia prejavila ochotu spolupracovať aj na úrovni rozličných grémi a zúčastniť sa podujatí, ktoré sa uskutočnia v budúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. A teraz v mene liberálov pán Chaci Markakis. Na dve minúty. Ďakujem pekne pánovi Perišovi za túto otázku. Chcem sa poďakovať aj komisii za odpoveď. Celý svet závidí, závidí Európe napríklad našu módu, náš systém sociálneho poistenia a okrem toho nám závidia aj spôsob, ako sa stravujeme. A my, Európania, Skutočne máme tu najzdravší spôsob stravovania a robíme dobre, keď chceme podporiť stredomorskú stravu. A teraz, aby sme vyjasnili pojmy. Stredomorská strava sa vychádza z určitého typu stravovania, ktoré pochádzajú z ostrova Kreta z juha, juhu Talianska. Odtiaľ vlastne pochádza tento pojem. O čo tu hlavne ide, a spomenul to pán komisár, je olivový olej. Vážený pár, pán Špidla, a týka sa to aj celej komisie, e, ide o to, aby sme ešte lepšie chránili tento európsky produkt. Potom tu máme ešte chlieb, ktorý obsahuje veľa vlákniny, potom je to ovoci a zelenina. Práve preto vítame tento program, aby sa e, tieto komodity dávali aj do školy. Sam, do škol. samozrejme, ešte potom je tu aj napríklad, sú to aj ryby. A máme tu aj určité štúdie, podľa ktorých e, stredomorská strava môže znižovať ochorenia napríklad e, e, diabetes typ 2, rakovina, alebo dokonca môžu predchádzať Alzheimeru alebo Parkinsonovi, a respektíve môžu zoslabiť tieto ochorenia. Keby ste si pozreli ktorýkoľvek cintorín na krajte, tak uvidíte, ako to je. Musíme urobiť všetko preto, aby stredomorská strava v Európe bola stále viac podporovaná a jej zaradenie do svetového kultúrneho dedičstva je veľmi dôležité. Ale musíme sa pozrieť aj na to, že keby Čína a India prevzali americký spôsob výživy, tak by to malo negatívne dopady. Poprvé, zdravotný stav svetového obyvateľstva by sa zhoršil. Po druhé, vzrástol by masový chov dobytka a po tretie vzrástla by produkcia metánu, pretože hovedzí dobytok produkuje metán a to je zlé pre svetovú klímu. Ďakujem ešte raz Nílovi Perishovi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A te, teraz pán Muso Mečí za UEN. Pán predsedajúci, pán komisár, Vážení kolegovia, rozhodnutie Európskej únie uznať stredomorský spôsob výživy ako súčasť kultúrneho dedičstva UNESCO ukazuje, že môžeme chrániť niečo v nadväznosti na oblasť, kde ľudia žijú. Taliansko, Španielsko a Maroko a ďalšie krajiny sú vedúce v tejto snahe, ale to, čo my potrebujeme, je posilniť vzťah medzi poľnohospodárskymi produktami a tým, čo každodenne konzumujeme. Spotrebiteľ musí byť informovaný, musí vedieť, čo e, je a musí vedieť, kedy e, prirodzene dozrievajú ktoré plodiny. Musí jesť veci bez e, umelých prídavných látok. Aj vedecké výskumy potvrdzujú, že takýmto spôsobom sa dá vyhnúť mnohým Um, chorobám. Napríklad uh, ovocie, uh, pomaranče zo Sicílie, ktoré nedostanete nikde inde, alebo olivový olej. Všetko toto obsahuje antioxidanty. Ja dúfam, že iné krajiny Stredomoria sa uh, k, pripojia k názoru, že potrebujeme špecifickú stratégiu a iba komisia môže túto snahu uzavrieť a doviesť do konca. Ďakujem. Teraz za GUE pán Guerrero dve minúty. Chcela, chcel by som e, privítať iniciatívu, ktorá bola tu zrealizovaná na podporu e, miestnych kultúr, najmä kultúr stravovania. Táto stredomorská strava bola teraz uznaná za súčasť e, dedičstva, kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento spôsob výživy môže prispieť k predchádzaniu chorôb. Ako povedali už iní rečníci, stredomorský spôsob výživy používa tradičné obilniny, ovocia a druhy zeleniny, bylinky a takisto meso a víno zo stredomorskej oblasti. Bohužiaľ, počet ľudí, ktorí teraz sa stravujú takýmto spôsobom, klesá a preto musíme prijať efektívne opatrenia na podporu stredomorského spôsobu výživy, najmä v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybolovu. Toto opatrenie e, by malo podporovať najmä malé rodinné farmy a malý rozsah rybolovu, aby takéto malé podniky prežili a aby naďalej mohli produkovať tradičné e, súčasti stredomorskej výživy a musíme zabezpečiť, aby tento trh naďalej e, existoval v tomto regióne, tak aby e, nezmizol med- e, stredomorský spôsob stravy. Miestne kvalitné produkty by mali, mala podporovať Európska únia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz rečníci, ktorí hovoria za svoju osobu. Pán Kapulos Santos, dve minúty. Senhor Presidente, caro... E eh, vážený pán predseda, dámy a páni, nie je ľahké zaberať sa takouto témou, ktorá zahrňa tri veci, a to je zdravie, kultúra a ekonomika. Stredozemský spôsob obživy, výživy zo zdravotného hľadiska e, možno označiť za taký, ktorý v podstate e, nehovorí tak, kde zdravotné hľadiska e, nie sú až také jednoznačné, pokiaľ ide o konzumáciu olivového oleja, rybných výrobkov, vína, oliv a z hľadiska Ehm, ehm, kultúry možno hovoriť o starých tradíciách, ktoré siahajú až do rímskych a greckých dôb a ide o e, spôsoby, ktoré stredozemské komunity ešte stále e, používajú. Z ekonomického hľadiska odvetvia rybolovu a e, polnospodárstva môžu obrovským spôsobom prispieť k ekonomickej životaschopnosti stredozemského regiónu a to je niečo, čo potrebujeme zachovávať najmä v prípade polnospodárstva stredozemského Európske poľnohospodárstvo patrí k tým, ktoré majú najvyššiu konkurenčnú schopnosť v EÚ a takisto využívajú výhody spoločnej poľnohospodárskej politiky. Okrem toho, podľa mňa by sme sa mali poďakovať španielským orgánom za to, že presadili a presadzujú to, aby UNESCO uznalo tento spôsob výživy ako súčasť nehmotného dedictva ľudstva, pretože je to v záujme celej Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Teraz jedna minúta, pán Tatarerla. Pán predseda, vážený pán komisár, obezita sa stáva Obezita sa stáva problémom v celej Európe, hlavne u mladých ľudí. Experti hovoria, že ak chceme mať e, zdravých ľudí, tak dennodenne musíme opäť oživiť tradíciu zdravej stredozemskej forme výživy. Známy kuchár v Taliansku ktorý považuje tento typ stravy za kultúrne dedičstvo, tvrdí, že sa musíme vrátiť ku tradícii, ku mnohoradosti a ku kvalite v našej kuchyni. Stredozemské stravovanie neznamená jesť veľa cestovín, ale znamená to tiež, že sa musíme veľa pohybovať, že budeme jesť kvalitný olivový olej a dobré víno. Zníži sa tým hladina cholesterolu v krvi, Ďalej volej máme antioxidanty a táto forma strávovania viedla k tomu, že Taliani žijú najdlhšie v porovnaní s celou Európou. Je tam najlepší body mass index, teda vzťah medzi výškou a váhou. Takže je dôležité, aby sa táto dieta uznala ako kultúrne dedictvo ľudstva a ja pevne verím, že aj Európsky parlament bude zdieľať tento názor a že týmto spôsobom bude konať aj Európska komisia. Koľko mám? 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Som veľmi vďačný za to, že kolega Periš ako predseda výboru Agri v Európskom parlamente požiadal o túto tému. Potom, ako sme diskutovali k tejto téme so znalcami, v každom prípade je to tak, že stredozemské strávovanie patrí ku kultúrnemu dedičstvu nášho kontinentu. Vieme tiež, ako prospieva táto forma strávovania. Poukázali sme na to napríklad aj pri problematike boja proti obezíte. Je to istá forma lieku, ktorá je v každom prípade správna i vedecky môžeme dokázať, aká dôležitá je táto dieta, táto forma stravovania. Je to známe tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch. Toto všetko sa musí rozšíriť, ale nemôže to byť tak, že sa stratí originalita. To, čo máme uznaním UNESCO, to je definícia, ktorá slúži k ochrane. Chcem kolegovi Perišovi povedať, toľko, že máme zvláštnosti v našej kultúre stravovania. No, máme stredozemskú formu stravovania, ale máme aj iné. Máme celú e, bohatú škálu gastronómie v Európe. Pán komisár, pokračujte v tom, čo ste začali, aby táto iniciatíva bola uznaná. Povedali ste, že v postupe UNESCO rozhodovať nemôžete, ale ja sa nazdávam, že môžete pôsobiť diplomaticky. Nech sa páči, pán Batilokio, 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, stredozemské strávovanie pomáha predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam, obezite, a je to dobré pre človeka, ale čo si neželáme, je to, aby celá Európska únia aplikovala túto formu stredozemského strávovania, alebo v každom regióne za každých klimatických podmienok je to najlepšie. Je to stredomorská forma vyživovania, ale musíme ju chrániť pred imitáciami a pred nánosmi zvonka, aby stratila, stratila táto forma výživy svoj imíč. Ďalej je dôležité, aby sme podporovali túto formu výživy globálne. Mali by sme definovať, ktoré, o aké zvláštnosti tu ide aby sme tu mali kultúrne dedičstvo, ktoré sa v globalizácii nestratí. Ďakujem pekne a teraz ku spontánnym formuláciám. Pán Sikierský, ste prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Stredozemský spôsoby, živy treba podporovať a chrániť, a to z radu dôvodov. Je to spôsob, ktorý je populárny a zároveň zabezpečuje aj pozitívny zdravotný prínos, čo je dôležité pre všetky generácie, tak staršie ako aj mladšie osoby. Existuje celý súbor informácií a zistení, ktorý sa postupom času vybudoval a ktorý predstavuje dobrý základ, z ktorého možno vychádzať pri obhajobe stredozemského spôsobu výživy. Zdravotný prínos je jednoznačný, je e, to dobré pre e, stav kardiovaskulárneho systému a myslím si, že niekoľko rokov na vyššie života všetci oceníme. Ďakujem. Teraz pán Macakis. Pán predseda, pán mm, komisár, spôsob výživy prispieva k zdravotnému stavu a dnes existujú dostatočné dôsledky, e, dôkazy o tom, že sredozemský spôsob výživy, aký sa používa napríklad v Grécku a na Cypre, má za následok dlhší a zdravší život, zatiaľ čo americký vplyv prejavujúci sa v Um, um, rýchleho občerstvenia uh, uh, prispieva k zhoršovaniu zdravotného stavu, predovšetkým u detí. Preto ako komisia musíme a preto my musíme urobiť oveľa viac, aby členské štáty účinne podporovali stredozemský spôsob výživy na školách a aby obmedzovali tak ku výživu, ktorá dokazateľne spôsobuje ehm, zdravotné ehm, ehm, škody. Keď hovoríme o tom, že by sa to malo stať súčasťou kultúrneho dedictva UNESCO, rečník bol prerušený. Ďalším rečníkom je pán, pani Jasko. Pani Tomaszewska, e, dámy a páni, je lepšie e, sa zdravo stravovať a nemať e, zdravotné problémy a preto by sme mali sledovať najnovšie Ehm, poznatky v tomto smere, ako je napríklad znižovanie eh, hladiny cholesterolu. Treba tu vychádzať z dlhotrvajúcich tradícií, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu zdravia v budúcnosti a presne to môže urobiť eh, stredozemský spôsob výživy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver rozpravy vystúpi pán Martínez. notre collègue parish qui ait déposé euh, ce texte comme quoi les soldats roumains il y a deux mille euh, Ďakujem, pán predseda, som rád, že bol predložený tento text, lebo e, e, keď rímsky vojaci e, za plavili britské ostrovy svojho času, tak zobrali si so sebou víno a myslím si, že my by sme si z toho mali zobrať ponaučenie. Poprvé je treba e, podporiť pestovateľov, je potrebné e, zastaviť útoky proti pestovateľom olív v Európe a treba zastaviť útoky e, proti rybárom v stredozemskom regióne. Európska veľkí pestovatelia vína a olív sa by mohli využiť takúto podporu. Ďakujem. Ďalší vystupujúci bude pán komisár. Pánové, komise e, na základe... Dámy a páni, Komisia na základe stratégie z Bielej knihy podporuje všetky návrhy a všetky postupy, ktoré vedú k zdravým stravovacím návykom. Komisia tieto iniciatívy aktívne podporuje, ale nemôže podporovať iba úzko vymedzenú líniu stravovacích návykov keďže existuje podstatný rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi a takisto medzi jednotlivými regiónmi. A takisto existujú rozdiely medzi jednotlivými stredozemskými krajinami, stredomorskými, stredozemskými krajinami. To ale neznamená, že komisia podporuje návrh zaznamenať stredomorský spôsob stravovania ako súčasť kultúrneho dedičstva. Je samozrejme, že i keď nie sme členom UNESCO, existujú spôsoby, ako pozíciu tohto návrhu posilniť. Dámy a páni, chcel by som zareagovať na jedno vystúpenie, s ktorým zásadne nesúhlasím. Nevidím žiaden dôvod na to, aby sme prehodnocovali umiestnenie agentúry vo Fínsku. Nepochybujem o tom, že na tomto mieste ľudia okolo tejto agentúre sú schopní v plnom rozsahu obhajovať a plniť mandát agentúry. Myslím si, že umiestnenie tejto agentúry bolo správne a odôvodnené rozhodnutie. Ďakujem, pán komisár. Neviem, či existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi alebo skupinami štátov. Dôležité je iba to, aby sme v tejto rozprave nekonštatovali nejaké rozpory medzi Nemeckom, Poľsko, Spojeným kráľovstvom alebo Portugalskom, Španielskom a Cyprom. Všade v každej oblasti konštatujeme, že táto iniciatíva je jednomyselne podporovaná. Ďakujem všetkým poslancom a poslankyniam. Teraz prerušíme zasadanie na niekoľko minút. Rozpravu sme ukončili včas a prebiehalo to všetko pokojne a dobre, navzájom sme sa počúvali a to je veľmi dobrý začiatok nového roka. Takže o 12.00 pokračujeme, opäť budeme hlasovať.